jednominútové vystúpenia a pani Kľúne je prvá, ktorá sa ujme slova. Uh, Ďakujem. Ďakujem. E, rada by som sa e, zamerala na obrovský e, potenciál podpory vidieckých oblastí. V dnešných rozprávach sa hovorilo o rybolove. Myslím si, pán komisár bude súhlasiť. Stretli sme sa pred rokom v Korku na dôležitej podolosti, kde išlo o veľký potenciál modrej ekonomiky a o rastové, e, rastový potenciál tejto ekonomiky. E, naďalej tak, e, takýto rast prebieha. Tento rast presahuje priemerné hodnoty rastu celých ekonomík je to obrovský potenciál, pokiaľ ide o cestovný ruch, energetiku, rýbolov, spracovanie rýb, výskum a inovácie. A ja by som chcela vyzvať komisiu, aby podporovala ten, tento, potenciálny, tento potenciál modre, modrej ekonomiky v našich uh, uh, volebných okrskoch. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Negresku. Ďakujem pekne. Vidíme eh, na príklade odhalení s panami, že neexistujú rovnaké eh, štandardy pre všetky podniky a pre všetkých občanov vo svete, len eh, mocní zostanú bez újmy a môžu si previesť svoje zisky do daňových oáz. Pre svet je to obrovský problém. Rumúnsky tlač ho e, potvrdzuje, že ide i o otázky e, zdravotníckého rozpočtu Rumúnska, zisky, ktoré tu vznikajú a mechanizmy, ktoré, ktorým treba zabrániť Viac ako polovica, pol milióna občanov je tým dotknutá a teraz je potrebné nájsť konkrétne návrhy. Pani Tomašič. Ďakujem pekne. Hákský tribunál eh, eh, ktorý pána Šešela zo Srbska eh, obvinili za jeho činy počas vojny v Chorvátsku a, a, a, a súd, je to naozaj šokujúce, že dospel súdny dvor, e, že išlo skôr zo strany Srbska o politický krok, nie zločin. Ktokoľvek pozná vojnové udalosti v bývalých uslovenských krajinách 90. rokov vie celkom jasne, že Veľké Srbsko nemohlo vytvoriť inak než e, zločinne. Takže táto časť rozhodnutia je absurdná. Ab, absurdná. Nejde len o proces zmierovania v juhoslovských krajinách, podkopáva to i dôveru v medzinárodné právo. Po tomto rozsudku mnohé krajiny nebudú chcieť spolupracovať s medzinárodnými súdnymi inštanciami. Bude to mať veľk, zlý dopad na mier a stabilitu vo svete. Slovo mám pani Tom. Ďakujem. Kolegovia, 26. apríla bude 30. výročie Černobylskej katastrofy. 5000 ľudí eh, eh, mohli do, byť postihnutí dopadmi eh, tejto, tejto udalosti. Množstvo rakovín a ďalších zdravotných problémov pre obyvateľstvo. E, pracovníci, ktorí zachraňovali e, jednotlivé prevádzky. Majú rôzne e, príspevky. V Estónsku takéto osoby mali byť estonskými ob- občanmi v čase represie. Mnohí však z etnických menšín nesplňajú tieto podmienky a preto nemôžu poberať tieto podpory. Ľudia z etnického pôvodu sú vlastne diskriminovaní kolegovia. Nepriama diskriminácia ľudí, ktorí trpeli černobylským katastrofou na základe etnicity, by sa mala eh, bezodkladne eh, zamedziť. Pani Albio Gučman teraz. Ďakujem. Rodina Domkových, eh, ku ktorej rodine patrí aj rodina pána Kaneteho dostali v rámci spoločnej polnospodárskej politiky 36,6 milióna eur. A je to e, španielská rodina, ktorá dostala do Európskej únie najviac peňazí. Myslím si, že pán Kanete v tejto súvislosti by mal prestúpiť aj pred Európsky parlament, pretože jeho rodina e, si e, nechala posielať európske peniaze zatiaľ, čo bol ministrom hospodárstva a naďalej to robí teraz, keď je európskym komisárom. o ktorom toho, pani Mikaela Domek je, sa dopustila podľa dokumentov z Panama Papers aj daňových únikov. Pán Kane Te prosím, poďte, e, príďte e, sem e, pred nás, prestúpte, alebo ešte lepšie odstúpte a choďte domov. Ďakujem teraz pán Terry Cabras. Ďakujem pani predsednička. 10. decembra 1991 veľká časť populácie Nahorného Karabachu eh, eh, žiadala o nezávislosť v rámci národného referenda. Potom eh, Azerbajdžan zareagoval vojenskou silou a zomrel tam viac než 30 tisíc ľudí. Prímerie medzi Arménskom a Azerbajdžanom bolo potom prerušené a potom bolo zase podpísané. Ale Azerbajdžan odmieta zaviesť medzinárodný mechanizmus na monitorovanie eh, porušenia alebo porušení prímeria. Horný Karabach má plne demokratické eh, systémy a taktiež eh, nízku úroveň korupcie, dobré súdnictvo, takže žiadame, aby aby zastupcovia Náhorného Karabachu boli prítomní rokovaniam Minskej skupiny, pretože oni musia rozhodnúť o budúcnosti obyvateľov Náhorného Karabachu, pretože oni potom, čo sa e, vyrieši vojenský konflikt, tak bude treba e, medzinárodne uznať e, tento nový nezávislý štát. Ďakujem, pani predsednička. Slovo má ako ďalší rečník Paj Ďakujem. Som tu vďaka e, e, musím povedať, že vďaka e, prokuratore v Taliansku sa odhalil ďalší škandál s ilegálnym odstraňovaním odpadu. Mnohí predstavitelia boli zapojení. Už v roku 2013 som komisiu žiadal o tom, či jednotlivé zariadenia v Taliansku sú konformné s európskymi smernicami. Potom v januári 2015 takisto komisia takisto dostala otázku týkajúcu sa informácií o environmentálnych aspektoch, aspektoch uh, horiacich studní. Ďalej uh, nelegálne ďalšie prevádzky. V júni 2015 som ďalej apelovala na, na to, na poškodenie e, podzemných vôd rôznych 10 otázok. Rada by som vedela, čo európske inštitúcie robia, keď tu sa tu ešte neurobilo niečo na to, aby sa chránilo zdravie občanov. E, slovo má pán Borgecio. Vážená pani predsedajúca, chcem upozorniť na porušovanie práv parlamentu. Ide o, išlo o zasadanie parlamentu v Miláne. Ja som predložil návrh, respektíve otázku, ale nebola snaha sa tým zaoberať. Takže ja by som chcel povedať, že je to porušovanie práv. A takisto je to porušenie postupov jurisdikcie list dostal aj pán predseda Šulc. Ide o to, že e, predseda parlamentu musí brániť práva parlamentu. Predsa nemôžeme akceptovať toto zasahovanie do práv, pretože je to jednoducho právo parlamentu a je to porušovanie jurisdikcie súdu. Nech sa páči do mikrofonu. Ďakujeme pekne. Pani komisárka Kretu. Bola v rumunských novinách kritizovaná, že e, cestuje po Rumunsku a nevenuje sa svojej práci v komisii, že sa údajne vyhovára a že údajne komisia sa nechce problematikou zaoberať. Tlač reagovala, všetci novinári, novín, politikov sa stali predmetom útokov, takže vlastne tu vzniká akýsi kult osobnosti. Bolo by sa to páčilo aj Čaučeskovi. A Európa funguje iba pokiaľ uh, funguje Kretu. Ja som žiadal vysvetlenie. Prečo sa musia správne využívať e, finančné prostriedky a nie na súkromné ciele, pán Fernández? Ďakujem za slovo. Moje úvodné slova si chcú pripomenúť Luisa Palaciosa, ktorý bol požiarníkov v Oviede, bojoval proti požiaru a prišiel o život. Takže chcem e, týmto vyjadriť sústrasť e, jeho kolegom a jeho rodine. A ďalej chcem hovoriť o neúnosnej situácii pre e, sektor mliečnej produkcie v Astúria z provincii Španielsku. Sú tam ľudia a ich rodiny, ktorých budúcnosť je neistá pretože Európska únia nie je schopná im zaručiť vhodné výkupné ceny. My potrebujeme trh, na ktorom sa bude robiť rozdiel medzi rôznymi producentami a z rôznych oblastí a musíme ukončiť dumping v tejto oblasti. A mlieko z Asturias potrebuje budúcnosť a taktiež jeho spotrebitelia. Sú nejaké riešenie? Ďakujem. Teraz dávam slovo pani Fotiga. Politici môjho regiónu vystrihajú pred neoimperialistickou politikou Ruska. Musíme byť opatrní, totiž e, sme konfrontovaní e, s propagandistickou činnosťou Ruska. A teraz sa zaoberáme otázkou, aký dopad môže mať referendum v Holandsku, kde sa e, rozhodlo proti Ukrajine. Je tu tiež otázka e, politiky bezpečnosti našich partnerov, ide o ohrozenia zo strany Ruska. Uvedomujeme si, že táto propaganda sa môže aplikovať vo všetkých krajinách Európskej únie bez akejkoľvek výnimky. Pán Selimovič. Ďakujem pekne. Karadzič bol odsúdený kvôli genocíde nepovedal, nevypovedal pravdivo. Niekoľko dní po rozsodku, po rozsodku e, jednoducho bol oslobodený e, Šešeli. Takže jednoducho nedokážeme sa niekedy zorientovať. No viete, právne sa ťažko dokazujú súvislosti. je to predsa niečo nemorálne, keď to nedosiahne súd, tak musíme konať my, politici, predsa to má veľký význam pre Európsku úniu, pre jej rozširovanie. Treba pranierovať takýto typ zločinov, musíme niečo urobiť my, ak tak nerobí Európsky súdny dvor. Ďakujem za slovo. Minulý týždeň sme v Európskom parlamente mali hosti z, z Musky Savanto a Lumbres, ktorí žijú zo dňa na deň, pretože majú v blízkosti e, dve e, továrne e, petrochemických spoločností, ktoré im neprijemňujú život a dokonca jedna z nich sa chce rozširovať e, cez územia, ktoré sú chránené v rámci Natura 2000. E, chorobami, e, títo ľudia trpia chorobami napríklad plucného ústrojenstva, pretože hodnoty vo vzduchu nie sú merané pre, priebežne a taktiež si tam podávajú kľúčku rôzne nadnárodné spoločnosti. Čo sa týka ich radnice, tak e, tam sa radšej investujú peniaze na ochranu menárodných spoločností než miestnych občanov. Myslíme si, toto je neospravedlniteľné. Je treba Európska únia preskúmala situáciu a mala by prestať e, sa snažiť odpodstatňovať a odôvodňovať toto nebezpečenstvo pre verejné zdravie. Nie je to priateľné ani v Španielsku, ani v žiadnom inom členskom štáte. Ďalej má slovo pán Škrlec. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, v Chorvátsku často nemáme mnohé zariadenia, konkrétne myslím na merače tepla. Ide o prostriedky, ktorými by sa dalo bojovať proti energetickej chudobe. Bolo by možné vytvoriť nové pracovné miesta a prispieť ku úspory energie. Chorvátska vláda zatiaľ neinštalovala merače tepla teda nepostarali sa napríklad o príslušné renovácie existujúcich budov, spotrebitelia nedostali správne informácie o e, cenách e, energie, ktorú spotrebovali. Nuž toto všetko nie je právne. Chceme vyzvať komisiu, aby chránila práva spotrebiteľov v Európskej únii. Mikro. Prosím do mikrofónu, pán Mach. Vážené dámy a páni, dovolte mi, aby som vás oboznámil s tým, čo o dohode e, s Tureckom si myslí Česká republika. Český parlament prijal následovné uznesenie. Poprvé, poslanecká snemovna dôrazne odmieta povinnej mechanizmus rozdeľovania utečencov. Po druhé, poslanecká snemovňa odmieta dohodu predsedov vlád členských krajín EÚ, pokiaľ ide o zrušenie víz pre tureckých občanov. Zaujíma v Bruselu vôbec, čo si myslí jeden demokraticky zvolený parlament. Ja sa obávam, že to tak nie je. Európska rada a komisia zámerne urobili s Tureckom dohodu, ktorá nemá uh, náležitosti zmluvy, aby o tom nemohol rokovať tento ani žiaden iný parlament. Hamba Európskej rade, že obišla demokratické inštitúcie a prijala s Tureckom dohodu, o ktorej parlament vôbec nejednal. Toto je európsky deficit v praxi a to je dôvod, prečo európske inštitúcie strácajú dôveru občanov. A teraz pán Lepreton. Ďakujem. 6. apríl eh, Holandenia rozhodli eh, odmietnúť asociačnú dohodu EÚ s Ukrajinou. Je to len zámienkou pre skutočný zmysel tohto reform, eh, ref, referenda je to skôr nesúhlas s EÚ a jej vodcami. Európska únia, ktorá zlyháva voči migračným tlakom. LuxLeaks, eh, Jean-Claude Juncker, Panama Papers, ďalej Kanete. EU Únia nechce pochopiť toto posolstvo a 44% vod, eh, co, eh, voličov stále si vymýšľa nové technokratické vynálezy, naposledy vytváranie agentúry Super Frontex, ktorá by mala akože zachrániť EÚ. E Ďalej je tu Brexit a e, očakávaný úspech Marie Le Pen vo Francúzsku v roku 2017. Pani McGuinness teraz. Ďakujem pekne. Nie je to poprvýkrát, čo tu budem hovoriť o obchode, osobitne o otázke e, dohody s Mercosurom. Viem, že sa tu povznesli hlasy, pokiaľ ide o polnohospodárskú radu v Luxemburgu E, obaviť, pokiaľ ide o taktiku komisie, osobitne pokiaľ ide o e, hovedzí dobyto či e, hydinu. Veľmi e, rozdielna situácia, že by komisia bola ochotná otvoriť brány importu e, hovedzieho mesa. Veľké problémy potom pre v detské oblasti povznesli sa to hlasy, pokiaľ ide o, tento, o túto radu. Chcem pridať svoj hlas k výboru Agri. Chcem požiadať, aby sa polnohospodárstvo neobetovalo kvôli iným sektorom ekonomiky. Ďakujeme, teraz má slovo pán Čány. Ďakujem pekne. Táto diskusia sa dlho už diskusuje, či by členské krajiny mali predávať a, povolenia k pobytu či občianstvu. Otázka znie, ako by sa mali poskytovať národnosť štátne občianstva aj občianstvo EÚ. Táto otázka však je možno vidieť v inej perspektíve. Hrozby spojené s teroristami, daňové úniky, utečenská kríza, to nás nutí revidovať túto tému. Podmienky a ukazujú, nie je tu transparentnosť a to je pod, dobrá podmienka pre terorizmus. Určité krajiny otvorene ponúkajú bohatým jednotlivcom a spoločnosťam o mož, možnosti daňového úniku, pranie peňazí teroristickým organizáciám na území EÚ. Skutočnosť, že tieto programy tak ľahko umožňujú bohatým nadobudnúť práva v rámci EÚ, zatiaľ čo súčasne iní riskujú životy, vysiela zlé posolstvo, vystáva teda otázka, či chceme podporovať daňové úniky, ktoré takto zľahčujú život teroristom, alebo Chceme vytvoriť spoločný systém monitorovania, aby sme tomu všetkému zabránili. Teraz má slovo pán Jurek. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, kolegovia, pokiaľ hovoríme o reálnom význame náboženského dedictva. Musíme pamätať napríklad na výročie, významné výročie Polska. My by sme si z toho mali aj vybrať posolstvo, konkrétne napríklad toto tisícročie stanovilo milníky na ceste k slobode nášho národa a takisto na ceste, ktorá priniesla slobodu iným krajinám Európy a bezpečnosť pre všetky. Tieto udalosti poukazujú na to, že kresťanská civilizácia nie je iba našim dedictvom, ale bola podporou v boji e, za našu slobodu a bola vždy našou nádejou. Ďakujem za slovo. Utečenecká kríza eh, ohromila Európsku úniu, ktorá nie je schopná zareagovať a presídliť eh, tisíce týchto ohrozených ľudí. Okrem toho sa rozoberajú záchranné mechanizmy a bezpečnosť sa zveruje eh, skôr Frontexu a uchylujeme sa k represáliám a opakujeme stále rovnaké chyby. Čo sa týka boja proti e, teroru, tak tam sme používali mučenie a teraz využívame nástroj hromadných deportácií. Taktiež nerešpektujeme ženský dohovor, iné medzinárodné nástroje, ani naše vlastné zákony. Ale e, napríklad Turecko, veď tam nikto nie je v, bezpečnosť, v bezpečí, ani e, intelektuáli, ani novinári, ani opozícia. A Turecko využíva e, utečencov ako zbraň, aby nás mohli vydierať. A my toto vydieranie akceptujeme a posielame peniaze, aby za nás urobili špinavú prácu. Ďakujem teraz pani Šojdrová. Kolegyne a kolegové, téměř... Kolegyne a kolegovia, pred rokom 17. marca sa zišli ministra, ministri školstva Paríži a pri, e, prijali vyhlásenie o presadzovaní občianstva, presadzovaní hodnú diskriminácie vo vzdelávaní ako reakciu na útoky e, Charlie Hebdo. Po jednom roku e, sa mm, pozeráme na minulosť a konštatujeme, že situácia sa nezlepšila, teroristické útoky hrozia ďalej. Samozrejme, že neočakávame, že do roka prinesú všetky opatrenia konkrétne rýchle výsledky, ale musíme povedať, že spôsob integrácie tak ako bol pochopený v jednotlivých, v jednotlivých krajinách, nemá dostatočné výsledky a preto súhlasím s tým, že je potrebné podporiť učiteľov, podporiť ich v ich príprave na to, akým spôsobom učiť žiakov, viezi k tolerancii a takisto k zodpovednosti, k solidarite ale predovšetkým ku vnímaniu ľudských a európskych hodnôt. A teraz má slovo pán Tanasescu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia. Vírus e, Zika je veľkou hrozbou. Štúdie poukazujú na to, že nedochádza iba k poškodeniam mozgu, ale dochádza aj k viacerým neurologickým poruchám. Je tu veľmi veľa otázok, ktoré súvisia a preto je dôležité, aby sme kontrolovali, alebo mali všetkými metodami tento vírus pod kontrolou. Potrebujeme rýchlu diagnostiku, rýchle liešenie, rýchle vypracovanie e, očkovacích látok pre gravidné ženy potrebujeme opatrenia proti šíreniu sa tomuto vír, vírusu. Že v Európe máme prípady ziky a je tu nebezpečenstvo, že aj v Európe sa bude vírus šíriť. Preto je veľmi dôležitá profilaxia, je dôležité, aby zdravotnícky personál bol ostražitý. Ďakujem. Pán Zambacký. Myslím, že pokiaľ ide prebiehajúcu islamizáciu e, v určitých častiach e, rómskych, Bulharsko, je to nebezpečenstvo pre celú EU. Výsledkom e, tohto procesu možno vidieť v Bruseli, v Paríži. Všetko toto je riadené z Turecka, ktorá týmto, ktoré týmto spôsobom realizuje E, vlastne inváziu do Bulharska. Je to spôsob pretlačania agresívnej politiky Erdogana. Je na čase, aby sme pochopili e, v Európe, aké hrozby poskytuje turecká politika. Turecká politika. Treba viesť skutočnú vojnu proti tomu, čo nám sem posiela Turecko Nesmieme sa pred tým skrývať. Slovo má pán Polčák. Ďakujem pani predsedkyne za udelení slova. Terorizmus nezná hranic. Ďakujem za slovo. Terorizmus nepozná hranice, ohrozuje našu slobodu, dôveru ľudí, vo verejnú moc, e, že im zaistí skutočnú bezpečnosť. Myslím si, že by sme mali žiadať o právne nástroje rezolutného vysporiadania sa s osobami páchateľov, práve z hľadiska osobnej újmy, ktorá by mala byť učinená v dôsledku, v dôsledku eh, spáchania teroristického činu. Myslím si, že je dôležité, aby sme do nášho právneho poriadku vložili doložky o tom, že súdy budú môcť eh, zbaviť občanských práv alebo zbaviť občanstva tie od tých občanov EÚ, ktorí spáchali alebo sa podielali na teroristickom roku, pokiaľ e, o tomto právomocným spôsobom e, rozhodol e, nezávislý súd. Taktiež nie je prípustné, aby občania EÚ, ktorí páchajú teroristické činy, čerpali výhody tohto občianstva a taktiež je treba dostať aj takémuto princípu. Ďakujem teraz pani Gil, alebo Gil. Ďakujem za slovo, pán komisár, pani predsednička. Sú tu e, stále častejšie e, tvrdenie o tom, že mierotvorné sily OSN sa dopúšťali sexuálnych deliktov a dokonca e, padlo uznesenie na túto tému, avšak niektoré krajiny sa snažili zmierniť jeho text a preto bohužiaľ asi nebude riadne implementované. A skutočne hrozné, že tie najzraniteľnejšie osoby na tomto svete, ženy a deti, ktorí prišli o všetko, zastávajú stávajú korisťou tí, ktorí ich tam majú chrániť. Ja som skutočne šokovaná tvrdeniami eh, dievčat zo Stredoafrickej republiky o tom, že ich eh, eh, vojaci nutili k sexuálnym aktivitám hrozného charakteru. A tam boli vojaci aj z, Európe, z Európy. Európa musí bojovať proti tomuto zneužívaniu ľudí. A preto vyzývam pani vysokú predstaviteľku Mogherini, aby z tohto urobila prioritu, aby OSN a EÚ koordinovane postupovali a aby účinne potrestali všetkých, ktorí sa zúčastnili na týchto aktivitách. Aj treba dať jasne najavo, že takéto zneužívanie situácie nebude tolerované. Ďakujem teraz pán Kán. Pani predsednička, e, e, Zamestnanci v oblasti oceliarstva sa boja o ich budúcnosť a o ich prácu v oceliarstve v Británii. A sú tu určite dobré správy, avšak Napriek tomu pretrvávajú obavy v súvislosti s budúcnosťou tohto odvetvia. E, sú tu, e, je tu e, kríza, na ktorú britská vláda nezareagovala adekvátnym spôsobom ani v EÚ, ani v Spojenom kráľovstve. Sú tu nové plány pre oceliarský priemysel, ktorý je treba ale stabilizovať a poskytnúť zamestnancom istotu čo sa týka nejakých inf- infraštruktúrnych projektov, ktoré potrebujú veľa ocele, tak e, tie sú potrebné a zaručia lepšiu budúcnosť európske, európskeho britského oceliarstva. Ja žiadam, aby bol predložený dlhodobý plán pre oceliarský priemysel a mali by sme sa brániť proti dovozu e, lacnej čínskej ocele. Ďakujem, ďakujem pani Curtin Darling. Ďakujem. Ja vítam tie novinky, že Textil e, boli, e, alebo dostali nového majiteľa. To sú dobré správy pre tento priemysel, ktorý prechádza existenciálnou krízou, kedy dochádza k dumpingu a máme tu príliv lacnej ocele. Európska únia nie je príčinou tejto krízy, ale nedostatočne ju rieši tým, že by zaviedla e, silné e, opatrenia na obranu nášho obchodu. A 72 európskych občanov je za to, aby sa konalo, ale britská vláda je proti tomuto zásadnému európskemu plánu. Mohli by sme v priebehu pár týždňov dokončiť e, zásadné a účinné opatrenia a závisí to len od pána Camerona a britskej vlády, či skutočne sú odhodlaní zachrániť e, náš dôležitý oceliarský priemysel. Ďakujem. A teraz pán Mamikins. Ďakujem, vážení kolegovia, vážená pani predsednička, pán komisár. Každý štát má právo braniť svoju územnú e, celistvosť, nezávislosť zo svojich občanov bez toho, aby sa zrej porušoval e, zákon alebo e, práva svojho vlastného národa. Čo sa týka slobody na, alebo slobodného prejavu, tak to je zásadné právo, ale máme tu lotyšského novinára, ktorý síce popísal svoju určitú aktivitu ako vtip, napriek tomu v Rusku bol e, odsudený e, na 6 mesiacov vo vezení. Okrem toho, pred pár mesiacmi lotyšská vláda zaviedla zákon, na základe e, ktorého takéto novinárske aktivity vrátane e, žartov môžu potom viesť k uväzeniu týchto novinárov. Ja si myslím, že takéto kroky lotišskej vlády sú skutočne hanebné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem všetkým. To bol posledný ročník a pokračovať budeme zajtra 12. apríla 2016 od 9. do 14.30 a potom od 15. do 23. hodiny. Program je verejne dostupný na webovej stránke Európskeho parlamentu. A týmto prerušujem naše panelné zasadanie. Prajem pekný večer.